Ideme teraz e, ďalej mm, na správu pani McGuinness. 4 minúty, nech sa páči. Thank You, Mr. President. uh, thank you. ďakujem, pán predseda, ďakujem, uh, pani komisárka. Ale chcem povedať, že keď som iniciala túto správu, tak otázka globálnej potreby bezpečnosti bola veľmi vysoko na politickej agende a do istej miery uh, vykozla z pomedzi priorít, ale určite je to otázka, ktorá sa bude starosti pretože stále e, je 1 miliarda ľudí na celom svete, ktorí e, strpia živo a 35 tisíc detí zomiera e, kvôli hladu a chudobe každý deň a, e, toto sú e, teda hrozné štatistiky a toto spôsobuje, že otázka, ako bude vyrábať dostatok potravín a dať e, ľuďom prístup k týmto potravinám kľúčovou témou. A chcem sa poďakovať komisii za spoluprácu pri príprave tejto správy a tiež mnohým výborom v snemovni, hlavne výbore pre rozvoj, ktorí boli zapojení do jej vypracovania. V 4 minútach nie je možné zhrnúť to, čo je v správe a dovolte mi zdôrazniť niektoré veci, ktoré sú podľa dôležité. Myslím si, že prvom rade skutočnosť, že som dal spoločnú poľnohospodárskú politiku a globálnu potrebnú bezpečnosť e, do e, jednej kapitoly, e, znamená, že tá stará prax, že budeme obviňovať e, spoločnú poľnohospodárskú politiku e, za e, všetky neduhy na svete už pominula a teraz vieme, že spoločná poľnohospodárska politika poskytla potrebné bezpečnosť pre všetkých európskych občanov a ako vzor nám môže poskytnúť ponaučenie mm, o tom, čo môžeme urobiť a potrebujeme urobiť v rozvojom svete, aby sme zvýšili výrobu potravín. Je tiež dobré, že sme umožnili vývoj poľnohospodárstva, aby sa e, vytratil z priorit politické agendy. E, mnohokrát e, mnohé naše rozvoje peniaze išli na to, aby stimulovali poľnospodárstvo a výrobu v potrebnom reťazci a to už dnes tak nie je, pretože hoci aj vysoké cie potravín e, spôsobuje, že e, teraz sa viac zameriavame na poľnohospodárstvo aj EU aj globálne. To znamená, že musíme umocniť e, tým krajinám, ktoré majú zdroje na to, aby pestovali potraviny, aby tak robili, aby sme im pomohli aj ich malým farmárom vyrábať lokálne potraviny, aby splnili svoje potreby. Je tu len o zabezpečenie základných prísad do výroby potravín, ako sú napríklad e, hnojiva a, a osiva, ale tiež e, know a pomoc e, podnospodárstvom v rozvojom svete, aby sme im umožnili um, zabezpečovať svoje vlastné potreby. A je to možné urobiť. Máme príklad z Malavy a z nich krajín, ktorým sa podarilo um, dostať z situácie extrémneho hladomoru a vyrobať viac potravín. Tiež na to potrebné, aby Európska únia, vzhľadom na svoje obrovské angažovanie v rozvojom svete, naliehavo na tieto krajiny, aby sa starali o svoje podnosvarstvo a aby začala stimulovať výrobu potravín vo vlastných krajinách. Otázka dopytu a ponuky je veľmi citlivá, pretože tu narastajúca celosvetová populácia, e, táto e, narastie o 40% do roku 2050, takže musíme mm, riešiť tieto otázky a problém konkurencie, ako vidíme, e, medzi výroba potravín, krmiv a palív je tiež kľúčovou starosťou a tiež musíme e, sa zamerať na otázky výskumu vývoja. Myslím, že sme neurobili dosť e, v oblasti výskumu vývoja. V Európe sme e, sa starili, aby sme produkovali menej potravín a preto sme asi neposudzovali potrebu posudzovať efektivitu plnohospodárskej výroby a potrebu produkovať viacej v budúcnosti. Jedno z kľúčových pozostiev, ktoré chcem povedať v tom krátkom čase, je povedať, že podospodári na celom svete eh, budú vyrábať potraviny, ak eh, budú môcť eh, z toho zarobiť priem. Takže tlak na politikov je, aby to správne stúli, aby pripravili také politiky, ktoré umožňujú farmárom stabilný priem. To robíme tak, že zabezpečenie stabilné ceny je tiež budeme sa zameriavať na, na náklady na výrobu. Pretože pokiaľ nebudú mať farmári tento podnet z príjmu, tak sa z toho vytratia. Prečo včera sme hovorili o vysokých e, cenách e, komodít, napríklad dnes sú prebytky e, zrna a nie pre ne trh a títo farmári už ich nebudú vyrábať v budúci rok, budúci sezónu a toto môže ešte mm, zhoršiť problém s zabezpečovaním potravín. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom, ktorí sa zosústali na vypracovanie tejto správy. Teraz má slovo pani komisárka Vasilia. Pán predseda, Komisia víta správu, ktorú pripravila pani McGuinness. A diskusia prebehla v rôznych výboroch. Je to veľmi aktuálna otázka, ktorá siaha od obchodu cez biopaliva, e, monitorovanie cien, politiky investovania, finančnú krízu a klimatické zmeny a používanie vody Komisia zdieľa túto analýzu, e, ktorá sa dotýka mnohých rozvojových krajín e, v prvej časti roku 2008. Komisia bude ďalej analyzovať prepojenie medzi cenami e, potravín a cenou energií. Je to veľmi komplexná otázka, pretože vyžaduje súhru mnohých faktorov dopytu a ponuky Cena energie je len jeden z týchto faktorov, ale má to priamy a nepriamy dopad. Téma biopalív sa diskutovala veľmi podrobne e, na rôznych zasadnutiach je veľmi jasný rozdiel medzi politikou EÚ a politikou USA. E, pokiaľ ide o e, divertovanie produkcie biopalív tu e, ide predovšetkým o ohrozenie e, stavov e, dobytka. Ak sa e, Európska únia približí k cieľu 10 tak dopad na ceny potravín bude ohraničený pre dovody, pretože stále viac biopalív bude pochádzať e, z odpadu alebo z produkcie, ktorá sa nezameriava na potraviny. A potom e, sa ďalej bude zlepšovať výroba biopalív a bude sa e, očakávať zvyšovanie udržateľná politika biopalív je vlastne politika prospech chudobných, pretože bude poskytovať ďalšie príležitosti pre dve e, tretiny chudobných vo svete, ktorí žijú vo vidieckých oblastiach, aby sa podielali na tomto e, odvetví. Ale nie všetky skupiny budú mať úžitok e, v rovnakej miere. Komisia chce monitorovať dopady na sektor potravín a sektor cien potravín a vykonala kroky, aby sa e, dotkla bezpeč- potravinovej bezpečnosti e, a prispôsobila ich meniacim sa trhom. Eh, nedávno sme sa shodli na tom, čo bude modernizovať eh, túto oblasť a eh, zníži obmedzenia, ktoré sa týkajú farmárov, ktorí stoja pred novými výzvami. A otázky zvyšovania mliečných e, kvót e, v roku 2015. E, to všetko mení intervencie do zasahovania do trhu k, smerom k vyššej bezpečnosti. Správovanie vody, obnoviteľné energie, biodiverzita budú mať dopad na rozvojové krajiny a tomu sme sa tiež venovali ale tieto veci nebudú statické po roku 2030 a e, spoločná hospodárska politika nebude statická a e, prebehli formálne e, zasadnutia ministra polnohospodárstva v Anesi. Budúcnosť spoločnej polnohospodárskej politiky treba vidieť v súvislosti s udržateľnou politikou a tá bude integrálnou súčasťou udiali sa e, stretnutia na vysokej úrovni a e, tvorili dôležitú súčasť ich programu. E, medzinárodne sa uznáva, že polnospodárstvo a rozvoj vidieka musí byť na prvom mieste národne, regionálne a na kontinentálnej úrovni. Napríklad podrobne sme diskutovali o téme Eh, polnospodárskej a potravinovej bezpečnosti eh, počas nášho kolegionálneho stretnutia eh, s Africkou úniou v októbri. Bola to diskusia, ktorú chceme prehlbiť v priebehu tohto roka. Napokon, komisia sa musí ďalej venovať stanovisku G8 a v príprave na prijatie e, rady e, potravinových záležitostí e, komisia mala už veľmi významné diskusie s zástupcami OSN. Európska komisia očakáva implementáciu obsiahleho rámca a je presvedčená, že globálne partnerstvo v polnospodárstve a potravinom bezpečnosti, ktoré sa postupne formuje, bude zohrávať kľúčovú úlohu pri implementácii rozličných odporúčaní, ktoré sú v tejto správe. Vrátane toho, ako podporiť malých farmárov a, a aký spôsob obchodnej politiky treba prijať, aby to prispelo k zvýšeniu potravinovej bezpečnosti najmä v najzraniteľnejších komunitách. Evidentne obmedzenia e, exportu e, sa musia zvážiť a treba e, liberalizovať trh. Rozšírenie trhu je súčasťou riešenia potravinovej bezpečnosti. Komisia sa nazdáva, že kroky, ktoré vykonali európske inštitúcie, aby mobilizovali jednu miliardu eur, ktoré doplňa ďalšie finančné nástroje, ktoré boli Eh, určené mm, na riešenie potravnej krízy. Sú to eh, krátkodobé, strednodobé a dlhodobé nástroje. Tie budú, dúfame, nasledovať aj iní donorovia. 26. Ehm, 27. januára eh, bude v Madride kľúčová udalosť, ktorá posunie túto diskusiu na ďalšiu úroveň označí kľúčové priority, ktorým sa treba venovať e, pri riešení svetového hladu. Európska komisia bude hrať ďalej proaktívnu úlohu, aby prispela k globálnej potravinovej bezpečnosti a správa McGuinness e, poskytuje celkom iste dobrú analýzu, aby sme sa pozreli na niektoré možnosti, ktoré možno zvážiť Európskou komisiou e, a e, širšou medzinárodnou spoloč- spoločenstvom. Ďakujem. O tejto správe sa bude tiež e, hlasovať zajtra. A teraz budem hovoriť o správe e, pani e, Genova Grabovská perspektívy rozvoja občianského dialogu v kontexte Lisabonskej e, zmluvy. A teraz má slovo spravodajkyňa pani Grabovská na 4 minúty. Michael, please. I pressed. Thanks. Okay. Dziękuję, panie